zodpovedné maďarské orgány mi poslali návrh na zbavenie imunity pána Ištvana Uhliho v rámci trestného konania. Táto žiadosť bude postúpená výboru pre právne záležitosti v zmysle rokovacieho poriadku.